Začneme s hlasovaním. Takže budeme hlasovať podľa zjednodušeného postupu o správe pána Karima o e, špecifikách a hodnotách e, Dávam na hlasovanie, teda bude menovité hlasovanie o tejto správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. O, teraz hlasujeme o správe Karin o prípustnosti hladiny hluku a výfokových systémov motorových vozidel. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim o Uh, úzkorozchodných kolesových polnohospodárských a lesných uh, traktorov. Uh, menovité hlasovanie, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim. Je tu nejaký problém? Vaše hlasovacie zariadenie nefunguje. 463. Takže teraz hlasujeme správa Karin o, o brzdových zariadeniach kolesových polnospodárských alebo lesných traktorov. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim. o brzdných zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim o mieste vodiča, dvere a oknách poľnohospodárských a lesných kolesových traktoroch. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim o ochranných e, e, ochranných konštrukci- konštrukciách chrániacich pri prevratení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkoroch schodových kolejových polnospodárských lesných traktorov. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim o o spotrebných daniach, ktoré podliehajú tabakové výrobky. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Karim o sanitárnych hodnotách, o technických špecifických er- euromincích ukončených e, do, určených do obehu. Otvorím hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Preskúmanie správy Manders o názvoch textíly a súvisiacich označovaním textilných výrobkov e- etiketou. Spravodajca chce vysloviť. Pán Manders, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dohodli sme sa na spoločnom vyhlásení s radou. E, minister Gieri ma požiadal, aby som vám prečítal toto prehlásenie. Sú tu štyri riadky. Európsky parlament a ráda, Európsky parlament a ráda dbajú na dôležitosť poskytnúť presné informácie spotrebiteľom, zvlášť keď sa hovorí o produktoch e, s označením pôvodu, na, aby sme ich ochránili proti podvodom, nepresným e, a nepresným tvrdeniam. Využívanie nových technológií, ako napríklad elektronické označovanie, vrátanie rádiovej frekvencie a identifikácie, môže byť užitočným nástrojom na poskytnutie takýchto informácií a, eh, a zacho- so zachovaním a, eh, eh, rýchlosti technického rozvoja. Vyzývame Radu a komisiu, aby v súvislosti s článkom 24a nariadenia, aby dbali na dopad nových e, požiadaviek označovania, aby sa zlepšilo vystupovateľnosť technických produktov. A teda dúfam, že teraz to bude v poriadku. Ďakujem. Pozmenujúci návrh 35, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Blok 1 e, odpadáva. A teraz návrh je schválený plénom. Blahoželáme pánovi Mandersovi. Teraz budeme hlasovať o správe Morera a pozmeňujúci návrh 14, kto je za, proti, Pán Morera, zdá sa, že je tu ústny pozmeňujúci návrh a dávam vám slovo. Ústny pozmeňujúci návrh k môjmu vlastnému písomnému návrhu 14 kde je znenie následovné krajiny. Navrhujem to nahradiť eh, výrazom krajiny a územia. Cieľom tohto návrhu je niečo veľmi priamočiaré. Máme zosúľadiť znenie tohto odseku s názvom nariadenia samotného. Názov znie, citujem, e, výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k EÚ. Takže bez tejto úpravy by tu bol nesúlad medzi nariadením samotným a jeho názvou, preto som požiadal vašu podporu o schválenie tohto pozmeňujúceho návrhu. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Hovorí pán predseda po grecky a potom po anglicky. poriadku, takže dávam na hlasovanie pozmeňujúci návrh 14 ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Takže overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. E, Pozmeňte návrh číslo 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Chcete, aby sme si overili 18? Povedal som, že 18 bola schválená. Overíme si to elektronicky otvorom hlasovanie k 18. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Pán predseda v angličtine. Ehm, musíte mi pomôcť s týmto hlasovaním. Niekto, kto si povie, že chce to skontrolovať, musí sa, z, musí sa postaviť. A po grecky je to ingrinete prodre. Je to takto v poriadku? Dobre. Pozmeňujúci návrh 8 až 10, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 19, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. 20 za, proti, zdržal sa, schválený. 21 za, proti, zdržal sa, schválený. 26. Nie, ten bol stiahnutý. 22. Kto je za? Proti? Uh, overíme si 22, hovorí pán predseda v angličtine. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 12. Kto je za? proti, zdržal sa, schválený. 13. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. Schválená druhá časť, za, proti, zdržal sa, schválená. E, takže celý návrh s týmito zmenami, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Pán Morera požiadal o slovo. Nech sa páči. Áno, pán predseda, chcem požiadať o odloženie legislatívneho uznesenia. V poriadku, hovorí pán predseda. Pán predseda, komisia, chce sa vyjadriť? Chcete sa vyjadriť? Komisia. Chcete sa vyjadriť eh, k tomuto bodu? Potrebujeme viac času na preskúmanie pozmenujúcich návrhov a teda potrebujeme čas aj pre radu a parlament, aby mali čas to preskúmať predtým, ako dôjde k prvému čítaniu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takýto je návrh eh, spravodajcov, aby sa táto eh, správa vrátila naspäť do výborom. Kto je za, proti, držal sa. Schválené. Návrh sa teda vracia do výborov. Teraz budeme hlasovať o správe pána Okmarka o prvom programe v oblasti politiky rádiového frekvenčného spektra. Prvý blok pozmenujúcich návrhov. Dávam to na hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa. Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 20 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie, prvá časť. Otvorím hlasovanie k, prvú, k prvej časti. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otvorím hlasovanie k druhej časti. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmienujúci návrh 69 v dvoch častiach, menovita prvá časť. Otvorím hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Druhá časť, otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 90, kto je za? Proti? zdržal sa schválené. 60, kto je za, proti, zdržal sa schválené. 92, kto je za, proti, zdržal sa schválené. 90, 89, za, proti, zdržal sa schválené. Návrh s týmito zmenami dávam na hlasovanie. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Uznesenie. Men, hlasujeme menovite o celom uznesení, o tom hlasovanie Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme eh, spravodajcovi. Teraz budeme hlasovať o správe pána Kasinyho o zmene a doplnení rokovacieho poriadku po zariadení spoločného registra transparentnosti. V angličtine kolegovia správa Kasiny o medziinstitucionálnej dohode o spoločnom registri medzi parlamentom a komisiou. Je to dôležitý krok vpred v regulovaní vzťahov e, e, poslancov. Predtým, ako prejdeme k hlasovaniu tejto správy, chcel by som zdôrazniť, že prebehujúce činnosti pracovnej skupiny o etickom kodexte pre poslancov e, s vonkajšími záujmami nechce spochybniť obsah dohody medzi komisiou a obsah správy Kasiny Cieľom je doplniť rámec tým, že tu budú nové aspekty, zvlášť posilnenie uplatnených pravidel, pokiaľ ide o prístup k zájmovým skupina, zájmových skupín do miest Európskeho parlamentu. Amen. Okay, ready? V poriadku pripravený? 1 až 13. Pozmeňte sa návrh 1 a 13. Za, proti, zdržal sa, schválený. Záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Správa Kaziny o uzavretí medziinstitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a komisiou o spoločnom transparentnom registri, registri transparentnosti, spolupnica dva. kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Odsek 7 v angličtine, budem sa tváriť, že som to nepočul, odsek 7, bod 2, v dvoch častiach, prvá časť, to je za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť, ktorá je za, proti, zdržal sa schválené, Pozmeniec, prvý pozmeniaci návrh, to je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 3 za, proti, proti, zdržal sa. Overíme si to elektronicky, hovor, hovoríme o pozmeniacom návrhu číslo 3. Končím hlasovanie. Dobre, takže je to schválené. Pôvodný text odseku 9. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Blahoželáme pánovi Kazinimu. Έκθεση Fox σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στον... Teraz prejdeme k správe a riadenia spoločnosti v prípade finančných inštitúcií. Pozrieme sa na 9 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1 až 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Záležné hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželám. A teraz máme 4 uznesenia. E, ide o dohodu o voľnom obchode s Indiou. Pozmeňovací návrh 7, menovité hlasovanie. Začíname. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 8, menovité hlasovanie. Otváram. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14 v dvoch častiach, menovito hlasenie prvá časť, eh, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Začiatok hlasovania. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Za proti, držali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 2, menovité hlasovanie, začíname. Končíme. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9, menovité hlasovanie, začíname. Hlasovanie ukončené. Prijatý Pozmeňovací návrh 10 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie, prvá časť. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Druhá časť. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Zamietnuté pozmeňovací návrh 3, menovito hlasovanie. Začíname. ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 11 v dvoch častiach. Menovité hlasovania prvá časť. Otvorené. Ukončené. Prijaté. Druhá časť. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 12, menovité hlasovanie, otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh. Kto zavolal kto? Pán Výland? Pán podpredseda, áno. Ja som povedal, je to prijaté. To je dôležitá otázka. Ak chcete ešte zmeniť, takže preveríme to. Pozmeňovací návrh 4 ešte raz otvorené. Ukončené. Teraz musíte vstať a zavolať Ekrinete. Ďalší bod 13 menovité hlasovanie otvorené, ukončené, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmienovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Menovité hlasovanie nie, nie, nie vždy. Áno. Otvore, zahájené hlasovanie. Ukončené. Prijaté. Blahoželám autorom. Teraz hlasujeme o štyroch uzneseniach o vzťahoch s Japonskom. E, pozmeňovací návrh 1 v dvoch častiach. si návrh pán Valesa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V tomto pozmeňovacom návrhu EPP žiada odstránenie slova silne naliehavo v oceku 2. Sú námietky? Nie. Hlasujeme o oceku 2 e, s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, držali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 1 v dvoch častiach za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zamietnutý. Záverečné hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz hlasovanie o správe Arsenis, Arsenis e, pripravila som na zmenu klímy. E, za, proti, zdržali sa, prijatí. 25 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť, 25, e, previeme otvorené hlasovanie. Ukončené. Prijaté. 36 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za. Pán Arsenis, máte slovo, nech sa páči. Kolegovia, Neviem si predstaviť, že by tu bol niekto, kto bude hlasovať proti tomu na miestach, kde e, boli vypalené lesy. Toto je veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité pre krajiny po celej Európe. A čo sa hovorí o ceku 36 druhej časti, zabezpečiť legalitu e, na pomoc lesom v Európe. Prosím, e, menovité hlasovanie časti B36 odsek 37. V poriadku. Menovité hlasovanie o druhej časti 36 a odsek 37. Druhá časť 36 menovité hlasovanie zahájené. Ukončené. Prijaté. Potom odsek 37, menovité hlasovanie. Začíname. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Odsek 59 za. Proti zdržali sa prijatí. Odsak 70 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Od druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 71 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 72 v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Tretia časť, prepašte, druhú časť preveríme. Začíname. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť za. Tretia časť za, proti, preveríme. Tretia časť sa preverí. Konec hlasovania. Prijatý. Štvrtá časť za, proti, zžali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie H v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhú časť preveríme, hlasovanie otvorené. Ukončené. Nedali ste riadne znamenie. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz záverečné hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželám, pán Arsenis. Teraz správa Albertiny o spoločnej zahraničnej a bezpečnej politiky 25 e, za, proti zdržali sa, zamietnutý. 1 za, proti zdržali sa, prijatý. 19 za, proti zdržali sa, prijatý. 2. Kto sa hlásil o slovo? Nech sa páči, pán Čidžetka. Pán predseda. Áno máte istý neortodoxný prístup, pokiaľ ide o preverovanie hlasovania, ale chcem vás upozorniť, ak by ste išli troška pomalšie, tlmočenie by stíhalo tlmočiť vaše oznámy. Ideme trošku rýchlo a tak vlastne dosahujeme meškanie. Ďakujem. Áno, Potvrdili ste môj neorodoxný prístup. na návrh 2. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 3 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 3. Trojka sa preverí. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pán Albertini, ústny pozmeňovací návrh k pôvodnému textu 33. Pán Albertini, máte slovo? Nie, to, to sa nemusí citovať. Je to napísané vo vyhlásení samotnom. Welcome je to prvé slovo, takže si môžete tak sami prečítať. Máte námietky? Nie, zdá sa, že to tak nie je, takže budeme hlasovať 33 odstavci 4. E, prijaté. Pozmeňovací návrh 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pôvodný text 38 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, menovité hlasovanie. Začíname. Ukončené hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací nárok 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh k 7. pozmeňovacímu návrhu pána Albertiniho. Ústny pozmeňovací návrh pán Albertini, máte slovo, nech sa páči. Áno, text máte v rukách. Jedna poznámka. Ide o o e, to, čo sa deje v Bahrajne, Nie, nie, pán Albertini. Hovoríme o pozmeňovacom návrhu 7 po oceku 45. Prepačte, ja som to prečítal naopak. Ide o vyčiarknutie slova Macedónia, aby sme predišli istým citlivostiam. Takže povieme bývalá Jugoslavská republika Macedónia. Takže škrtli sme názov Macedónia. Je niekto proti tomu? Takže nie. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 7 v pozmenenej podobe za. Kto je za? Takže pozmeňovací návrh ústny je zamietnutý a pokračujeme ďalej v hlasovaní. E, takže hlasujeme o sedmičke bez pozmeňovacieho, ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za pozmeňovací návrh 7, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 22, pr- za, proti, Zdržali sa? prijatí. Pozmeňovací návrh 8. Proti? Zdržali sa? Preveríme to. 8. Zahájené hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti EPP, prosím jasnejšie e, dávajte signály, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací sa 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvanáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 18. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrá hlasovania, príjma sa. Dvadsaťtrojka, dvadsaťštvorka nie sú aktuálne. 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. V súvislosti s vystúpením pána Čečestera na, mohli sme hlasovať nie, potom ako ste povedali, Ingrenete a nie e, e, nikto, žiadny e, europoslanec nie je nutený hovoriť grécky. Prosím, aby ste trošku spomalili vašu prácu, aby sme mohli reagovať. Schopnosť hovoriť grécky je vyžadovaná od poslancov, hovorí pán predseda. Now listen. Can... Prosím, počúvajte ma teraz. Môžem to urobiť veľmi pomaly. Ja som nezmenil, e, nemôžem zmeniť spôsob hlasovania každý krát. Prepačte, pán Albertini. Všetci tlmočníci majú hlasovací zoznam. Ak, by, ak ho nemajú, mali by ho mať. E, je jedno, ako rýchlo alebo pomaly pán predseda oznamuje čísla. Tlmočníci majú zoznam ale pokúsim sa trochu spomaliť, ak to veci zlepší. Je to takto v poriadku? 14. Takže prosím. Prosím, 14. Áno, pán Dartmut, máte slovo. Prepačte, pán predseda, hovoríte veľmi dobre anglicky, ako ste to práve ukázali. Prečo trváte na tej šarade, že hovoríte týmto nezvyčajným jazykom? Tropológia 14. Ποιοι είναι υπέρ. Hlasujeme o 14. Kto je prosím za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa pozmenujúci návrh v troch častiach. Prvá časť to je za, kto je proti. Pán Albertini, prosím. Veľmi ma to mrzí, ale chcem si byť istý. Myslím, že sme nehlasovali o 68. o ústnom návrhu. Preskočili sme ho, ja som to už spomenul, pokiaľ ide o odsúdenie vlády v Bahrajne. Myslím si, že by sme mali o tom hlasovať, pán Albertini. Prijali sme 13 a 18. Takže tým sme nemuseli hlasovať o tomto ústnom návrhu. Pokračujem zase v tých spomínaných troch častiach, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa menovité hlasovanie, začíname hlasovať. Konec hlasovania. Príjma sa. Tretia časť. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Príjma sa. Záverečné hlasovanie, kto je za? Pán Goebbels. Áno, pán predseda, chcel som požiadať pána Albertiniho, aby sme mohli hlasovať za jeho ústny pozmeňujúci návrh ako doplnenie k oceku, eh, ktorý ste spomínali, pretože by bolo pozitívne, keby sme odsúdili, čo sa deje v Bahrane, hlavne pokiaľ ide o trest smrti. I, I guess we can go ahead and do it. Thank you. Yeah, okay. Mr. Svoboda, you have the floor. Pán Svoboda, máte slovo. Chcem to podporiť, pretože to je zrejme chyba na našom hlasovacom zozname bola to taká jednotnosť a podpora, že by bolo veľmi zvláštne, keby sme to nemali e, za, zapracované a zrejme budeme súhlasiť s pánom Albertínom a s pánom Gombels, aby sme to odhlasovali ako doplnenie. Dobre, pán, hovorí pán predseda, myslím si, že takto je to v poriadku. Budeme teda hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu Albertiny ako doplnenie k odseku 68 s týmito zmenami. Eh, Máte prosím námietky proti tejto zmene? Máte prosím námietky? Zdá sa, že toto nie je prípad. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania a prijíma sa. No a teraz záverečné hlasovanie. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Gratulujeme pána Albertini. A teraz správa Gvaltieri o bezpečnostnej a zahraničnej politike. 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Jedenáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 13. 20 teda až 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 23. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 24. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 25. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa. Zamieta sa štvorka. Menovité hlasovanie. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 4 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa. pozmenujúci návrh 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa pozmenujúci návrh 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Šestka, menovité hlasovanie, začínam, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, zamieta sa. Sedmička, menovité hlasovanie, začíname hlasovať, koniec hlasovania, zamieta sa. Zamieta sa osmička. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Konec hlasovania. Zamieta sa. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 15, 21, 28 a 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrhol hlasovania, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh nie. Sedemnáctka. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Dvanáctka kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Osemnáctka nie je aktuálna, stiahli ju. Prosím, momentik strpenia ústny pozmenujúci návrh ku 87. Je to návrh pana Gualtieriho, teda k správe pána Gualtieriho. Pán Lísek, nech sa páči. Požiadal som o slovo, pretože mám ústny pozmenujúci návrh. E, tragické udalosti v Líbii chceme dodať k tomu niekoľko slov. Po deployment on the ground by sme chceli požiadať o vašu podporu pre slova, ktoré doplníme v angličtine. Humanitárna podpora mizeráte a ostatným e, centrám e, obávame sa ohľadom zrastajúceho počtu obetí v Líbii a Kadafiho režimu. Pán Lisek, prepačte, hovorí pán predseda, ústny pozmenujúci návrh odpadol, pretože sme schválili 70, eh, odsek 71. Nemôžeme o tom hlasovať, je mi to ľúto. Eh, odsek sa zmenil v súvislosti s pozmenujúcimi návrhmi. Takže to je v poriadku. A teraz Έχει μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 87. Κύριε έχετε το λόγο. Okay. Ústny pozmeňujúci návrh je, má následovné znenie. Uznávame, že NATO predstavuje základ spoločnej obrany pre členské krajiny, ktoré k tomu patria. A tu je doplnenie a um, siaha nad rámec členských krajín. Dáme na hlasovanie tento ústny pozmenujúci návrh? Nie. Takže dáme na hlasovať odsek 87. Eh, kto je za, proti, zdržal sa? Schválené. Za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 88. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Let's recheck it. Amendment 12. per? Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa. V poriadku. Záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, gratulujeme pán Valtieri. Milé kolegyne a kolegovia. Pán predseda, ďakujem pekne. Naozaj e, faktická pripomienka k ďalšej správe. Správa Demonis a De Urquiza. Môžem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 Pravidlo 167 e, k elektronickému hlasovaniu správa Arsenis 25, pozmienci návrh 25. My sme žiadali o menovité hlasovanie, pretože sme mali pocit, že je to dôležité a udelili ste tento, e, tento súhlas. E, nepýtali ste sa parlamentu na schválenie. Máte naozaj dnes ortodoxné právomoci a chcel by som vás požiadať o podobnú, podobný prístup. Je to pre mňa dôležité. Chcem požiadať o elektronické hlasovanie hlasovanie ku každému návrhu tejto správy v rámci rovnakého pravidla, ako ste to udelili tomu pánovi tam. Ďakujem. Eh, milí kolegovia, eh, tým, že udelíme možnosť hlasovať menovite, eh, je v rámci pravidiel a je to v rukách predsedu vždy. Predseda môže udeliť eh, takýto súhlas eh, v prípade, že to nenarušuje priebeh schôdze, alebo ak eh, môže sa spýtať na názor všetkých prítomných. Chcem, aby to bolo jasné všetkým, aby sme tu nezačali nejaký precedens. Zadaných okolností nič menej, pán Šulc, nemám námietky eh, vyhovieť vašej žiadosti v tomto osobitom prípade, ale chcel by som sa eh, požiadať poslancov, aby toto nezneužívali, pretože ak sa to stane, tak potom predseda každý krát sa bude pýtať eh, prítomných a a bude tu, budú tu zbytočné spory. Ak teda trváte na svojej požiadavke, tak vždy sa budem pýtať na takúto možnosť. 3 με ονομαστική κλίση Menovité hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. 4 menovité hlasovania, začíname hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. Jednotka menovité hlasovanie, začiatok hlasovania. Koniec hlasovania. Príjma sa. Peťka, menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie, končíme hlasovanie. Príjma sa. 20. menovité hlasovanie. Začíname, končíme. Príjma sa. 26. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie, končíme hlasovanie. Príjma sa 31 v dvoch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie, končíme hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa. 32 v dvoch častiach, menovité hlasovanie. Prvá časť, začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť, začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa. 38 v dvoch častiach. Prvá časť, začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa. Začíname hlasovanie, končíme hlasovanie, príjma sa. No a záverečné hlasovanie, to menovité hlasovanie, začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjmá sa. Gratulujeme. A teraz vysvetlenia hlasovania.